Okrem toho som vymenoval pána Maštalka a pána Speroniho ako rezervných členov, za rezervných členov. Čo sa týka uh, politickej e, skupiny PPS a DLD, Zelený a GUNGL a nezaradených uh, sme uh, E, nominovali e, týchto kandidátov. Ten zoznam bude schválený a pokiaľ nebude do e, lehoty, stanovené lehoty vznesená námietka, budú sa požiadať za schválený.